roku 2009 a musím vám s veľkým smútkom povedať, že Pilar Juarez bol e, zástupkynia našej misie na Haiti, e, pardon, na Haiti je ešte stále nezvestná. Pátranie pokračuje. Predtým tu bola e, bola e, v parlamente, nož a dnes samozrejme myslíme na všetkých hajťanov, ktorých postihlo toto obrovské prírodné nešťastie. Európska únia vyhlásila e, obrovskú pomoc a 150 policajtov bolo vyslaných na Haiti, tiež boli vyslané patracie tými jednotlivými členskými štátmi. Je to najhoršia prírodná katastrofa v histórii Haiti a jedna z najhorších v celkovej histórii ľudstva. Tiež sa odhaduje, že množstvo európskych občanov zahynulo a mnohí sú ešte nezvestní a preto by som vás chcel teraz poprosiť o minútu ticha. z dużą przykrością przyjąłem także informację o egzekucji. Tiež s veľkým zármutkom som si vypočul popravu Ahmuda Ahashira, britského občana v Iraku, pardon, v Číne, takmer 7 tisíc ľudí v Číne je popravených e, každoročne. Je to prvý e, európsky občan, prvý britský občan, ktorý bol od roku 1951 popravený v Číne. Európsky parlament odsudzuje trest smrti a my sa naďalej snažíme o moratórium na trest smrti e, tiež na Ukrajine. Máme prvé kolo, alebo mali sme prvé kolo prezidentských volieb. Naši kolegovia pozorovali voľby, boli tam prítomní včera. Zatiaľ sme nepočuli e, žiadne, e, nemáme žiadne oficiálne informácie o priebehu volieb. Naši kolegovia teda